parlamentu o situácii v Tunisku. A potom budú stanoviská komisie nasledovať a tiež pred, e, predsedov politických skupín. Dámy a páni, prosím, neopúšťajte, e, neopúšťajte sálu. Prosím ešte, pán Šulc, pán predseda, prosím, neopúšťajte ešte po dve minútky a sálu. Szanowne koleżanki i koledzy, z wielkimi obawami, ale... Dámy a páni, boli sme e, svetkami, e, a to s nádejou i s obavami, toho, čo sa deje v Tunisku. Mieru milovné organizácie, e, demonstrácie, ktoré sa diali, prešli do násilia. Je to naozaj polutovania eh, hodné, akým spôsobom sa orgány eh, vysporiadali s týmito eh, protestami. Sme svedkami týchto zrážok a vyjadrujeme našu sympatiu a vyjadrujeme kondolencie obetiam a ich rodinám. Mladí ľudia, ako napríklad Mohamed Bouazizi, sú, sú to tragické udalosti, ktoré E, poznačili e, demokratické hnutie v Tunisku. E, rád by som v tejto súvislosti navrhol minútu ticha. Prosím, povstaňme. Thank you. Dziękuję bardzo. Drogie koleżanki i koledzy. Ďakujem pekne. Dámy a páni, Jasmínová revolúcia pokračuje. Je to e, historická príležitosť a preto by som e, rád e, e, zdôraznil, že odhodlanie a odvaha ľudí v Tunisku, ktorí rozbehli toto hnutie, je začiatkom veľmi, veľmi dlhej cesty a samozrejme, že my, Európania, podporujeme e, Tunisko vo všetkých e, aspektoch. E, chceme, aby ta, uspeli, aby boli šťastní. My v Európe sme veľmi citliví k sociálnej spravodlivosti, slobode prejavu a skutočnému pluralizmu schopnosti naozaj tvárňovať vlastnú politickú budúcnosť a preto E, nemôžeme byť nevšímaví. Chceme, aby tieto zmeny ozaj mierumilovne e, pokračovali, aby tu bol mierumilovný prechod k vláde založenej na právnom štáte. Takisto apelujeme na orgány, aby prepustili všetkých zadržaných. Apelujeme na to, aby e, prebehli e, nezávislé vyšetrovania týkajúce sa použitia násilia a korupcie a takisto chceme skutočné, spravodlivé prezidentské a parlamentné voľby, ktoré budú e, monitorované miestnymi i medzinárodnými pozorovateľmi. A v neposlednej miere by sme chceli, aby tu bola dobrá, dobrá vláda, ktorá bude reprezentovať všetkých Tunisanov, určitá vláda jednoty, sme e, partneri, sú to naši susedia a partnerstvo musí e, dobre fungovať, e, musí byť pre služby ľudí, ľudí v EÚ i v Tunisku a preto treba podporiť týchto ľudí na ich ceste k zmenám. Chceme, aby boli úspešní. Dámy a páni, podporme prosím ľud v Tunisku. Ďakujem. Proszę Państwa, w ramach krótkiej debaty na temat... Dámy a páni, teraz prebehne krátka rozprava aj so zástupc, zástupcami Európskej komisie. Slovo má pán Füle ako prvý rečník. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, vážení poslanci, e, nedávne povstanie ľudu v Tunisku je bezprecedentné v modernej histórii tejto krajiny. 17. decembra e, e, sa upálil jeden z absolventov univerzity zo zúfalstva po tom, čo mu skonfiškovala policia produkty, ovocie, zeleninu, ktoré predával na e, prežitie. Ďalšie hnutie potom viedlo k definitívnemu odchodu prezidenta Ben Aliho a Európska e, únia odsudila násolie, násilie v posledných dní, násilie režimu. V tejto situácii situácia, bezpečnostná situácia zostáva napätá. E, rabovanie a násilie sú neustále problémom Tunisko zostáva vo veľmi e, citlivej fáze, hoci prvé informácie o formovaní vlády národnej jednoty e, práve v týchto chvíľach e, prichádzajú. Napriek určitej neistote posolstvo tohoto národa je hlasné a jasné. Tunisko chce byť stabilnou demokraciou a plne rešpektovať základné ľudské práva a slobody. Chce slobodné a spravodlivé Eh, inkluzívne voľby. Chcú začať písať novú stránku svojej histórie a v tomto úsilí chceme eh, Tunisanov podporiť. Rešpektujúc eh, ústavu, ide o vytvorenie vlády národnej solidarity, ktoré, ktorá by išla správnym smerom. Toto je samozrejme len začiatok. Európska únia E, vždy pripomínala Tunisku jeho medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Od vtedy, od začiatku môjho funkčného obdobia a vypočutia v tomto parlamente som neustále opakoval, že e, posilnený e, štatút znamená aj intenzívnejšie záväzky vo všetkých oblastiach našeho vzťahu vrátane e, základných slobôd a ľudských práv. Zôrazňoval som na všetkých e, stretnutiach e, s predstaviteľmi Tuniska za nás, za Európsku úniu, že musia plniť svoje záväzky v oblasti demokracie a ľudských práv. Na prvom zasadnutí na rokovaniach k akčnému plánu som osobne trval na tom, aby sme mali čo najjasnejšiu bezprecedentnú cestu k tomu, eh, eh, aby došlo k eh, že akákoľvek zmena článku 61 trestného zákonníka krajiny by z našej strany bolo vnímané ako bezprecedentné porušenie. A napriek tomu boli tu skeptici na oboch stranách ktorí hovorili o tom, že tento pokrok je len teoretický. Treba však načúvať opakovanie hlasu e, ulic Tuniska z posledných dní a týždňov. Toto sú predsa požiadavky demokracie a väčšej e, ekonomickej spravodlivosti. Ako Cathy Ashton e, a ja tiež sme dnes ráno povedali, Európska únia je pripravená na podporu skutočných inkluzívnych volieb, ktoré budú zárukami. E, veríme, že modality týchto volieb budú môcť byť oznámené čo najskôr, hneď ako vláda z národnej jednoty e, nadobudne svoju formu a začne pracovať. Sme pripravení na okamžitú pomoc, chceme pripraviť a organizovať volebný proces, tiež trvalú podporu úprimnej demokratickej e, transformácii. Takisto pracujeme aj na širšom balíčku na to, aby sme čo najskôr mohli e, po stabilizácii situácie pomôcť e, medzi iným ekonomickému rozvoju, väčšej pozornosti sociálnym problémom mladých alebo konsolidácii právneho štátu a súdnictva. A samozrejme budeme naďalej konzultovať s týmto parlamentom a spolu s našimi členskými krajinami e, tento proces. Vážení členovia, vážený pán predseda, európska e, politika susedstva e, vychádza zo základných hodnôt, ktoré zdieľa EÚ a jej partnery. Demokracia, ľudské práva a otvorená trhová ekonomika s cieľom spoločne vytvárať zdieľaný priestor demokracie, stability a prosperity. Európska komisia vždy zdôrazňovala, že tieto hodnoty sú základnou súčasťou našej susedskej politiky smerom k našim južným i našim východným susedom. Silná stredná vrstva, vysoká miera vzdelanosti, blízkosť k Európskej únii a všeobecná umiernenosť, to sú vlastnosti, ktoré Tunisku dávajú dobrú možnosť e, urobiť veľký krok demokracii o ktorý ľudia teraz žiadajú tak dôrazne a tak odvážne. Myslím si, že každý by mal súhlasiť s tým, že Európska únia má tiež e, silný záujem na tom, aby tu bol demokratický, prosperujúci štát. Tunisko máme e, dobré, pevné a dlhodobé vzťahy s touto krajinou, máme intenzívne prepojenia medzi obyvateľstvom i obchodnými e, i obchodnou sférou Ehm, pani podpredsednička a vysoká predstaviteľka, ja chceme, aby sa naše vzťahy ehm, posilnili, aby boli ehm, zložené z nových spoločných záväzkov, kde by bol rešpekt právneho štátu a základných slobôd, rovnako aj ekonomické a sociálne reformy. Budeme sa maximálnou možnou mierou snažiť pomôcť Tunisanom, aby sa ich ambície aj naplnili. Ďakujeme vám, pán komisár Fule. On behalf of EPP. V mene skupiny EPP má slovo Jose Ignacio Salafranca. Vážený pán predseda, na základe nedávnych správ z Tuniska e, sa musím zamyslieť nad tým, aká je naša zodpovednosť minimálne v dvoch aspektoch v prvom rade. Čo sa týka úloha zahraničnej politiky a podpornej politiky, kde podporujeme aj krajiny, ktoré nemajú skutočnú de- de- demokraciu a akým spôsobom tým podporujeme stabilitu v našom bezprostrednom susedstve. Po druhé, pán predseda, čo sa týka celého vyprázdnenia politickej elity a odchod pána Ben Aliho, je to podmienka, ktorá je dostatočná preto, aby sme zabezpečili skutočný demokratický prerod tejto krajiny? Pán predseda, z môjho pohľadu odpoveď na tieto dve otázky je negatívna. A práve preto, pán File, vyžaduje si to veľmi hlbokú reflexiu hľadom toho, či táto politika podpory susedských krajín v duchu barcelonských dohôd nepodporuje demokratizáciu, ako sme to pôvodne chceli, a zároveň akým spôsobom budeme túto politiku môcť a chcieť upraviť. Ďalej, súčasné skúsenosti naznačujú tomu, že ako náhle dochádza k prenášaniu moci alebo do odovzdávaniu moci, tak sa dostávajú k moci radikalizované extrémistické strany, ktoré nahrádzajú skutočnú pozíciu demokratických a pluralistických strán. Pán predseda, aby sme bránili e, slobodu a bojovali proti extrémizmu. To nestačí. Je nevyhnutné, aby sme si uvedomili, že len bránenie extrémizmu není ani cnosť. Európska únia musí mobilizovať všetky svoje zdroje, tak aby sme dokázali mobilizovať, k tomu, mobilizovať e, situáciu tak, aby sa táto situácia nevymkla spod kontroly. A práve preto nestačí len sledovať elektorálny vývoj v Tunisku, ale musíme robiť o krok viac a sprevádzať ho e, volebnú alebo teda e, misiou, pozorovateľskou misiou v rámci turinských volieb za celú Európsku úniu nie je to čosi, čo je napísané v našom genetickom kóde, ale zároveň je to aj v našom absolútnom záujme, pretože nejakým spôsobom to nebude mať význam cestovať e, v prvej triede, keď v turistickej triede cestuje niekto, kto má bombu vo, vo svojej batožine. Ďakujem pekne, pán, pán kolega, ďakujem za vaše vystúpenie a v mene socialistov a demokratov vystúpi Pien Antonio Panceri. Nech sa páči. Grazie, presidente. Condividia... Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, zdieľame tie obavy, pokiaľ ide o udalosti v Tunisku a Radi by sme vyjadrili sústrasť všetkým obetiam, ktoré prišli o život pri týchto demonstráciách. Pokiaľ ide o útek prezidenta, situácia je naozaj mimoriadne chaotická. Mali by sme sa naozaj postarať o to, aby začali skutočné sociálne a hospodárske reformy v prospech obyvateľstva. Demokraciu je potrebné posilniť, je potrebné v širšej miere zapájať občianskú spoločnosť a širšie demokratické síly musia byť zapojené do tvorby tvorby novej vlády. Myslíme si, že tieto reformy je potrebné realizovať naozaj hĺbkovo, aby to nebola len nejaká fasáda, niečo na oko. Musíme si my v Európe klásť otázky, pokiaľ ide o chyby, ktoré sme my urobili. V roku 1995 bolo vytvorené partnerstvo pre Stredomorie. V Barcelone hovorili sme o spolupráci nielen v hospodárskej oblasti, ale aj vo vojenskej, občianskej a tak ďalej. Dosiahli sme dva kľúčové ciele. Regionálne projekty v oblasti hospodárstva tie postupne upadajú, pretože to financovanie skrátka nie je dané. Komisia znížila príspevky na túto regionálnu oblasť. To isté sa týka aj politických otázok. Musíme si to dobre uvedomiť. Aj e, e, napríklad e, summit, ktorý mal byť koncom roka 2010. Tento sa nekonal, bol presunutý na neurčito. Potrebujeme naozaj skutočnú spoluprácu s týmto regiónom. Musíme podporovať demokratické síly, zlepšiť naozaj život ľudí v týchto krajinách. S týmto úzko súvisia aj otázka um, pristahovalectva do Európy. Takže e, toto iste bude mať e, veľký vplyv na e, situáciu v Tunisku a Európa musí nájsť novú štruktúru spolupráce. Potrebujeme taký koncept, ktorý nebude vychádzať z tých post koloniálnych eh, prístupov, aké sme teraz uplatňovali. Barcelonský proces musí byť eh, reštrukturalizovaný eh, s dôrazom na oblasť Stredomoria, na juh. Takže v tomto zmysle môj apel na vás, nová susedská politika, nové smerovanie tejto politiky, pretože e, komisia sama diskutovala s Tuniskom o e, takom nejakom vyššom e, statuse, ale na základe akých kritérií? Vysvetlite nám to, prosím. Musíme svoj kurz radikálne zmeniť. Toto očakávame teda od komisie a rady. Európsky parlament musí byť silnejšie zapojený pokiaľ ide o nové partnerstvo s krajinami Stredomoria to sa netýka len záujmu týchto krajín, ale aj nášho vlastného záujmu. Mnohé problémy je totiž možné vyriešiť, keď e, zlepšíme vzťahy s krajinami Magrebu. Áno, tá cesta je trnistá, ale je to jediná cesta, ktorou môžeme ísť. Potrebné sociálne, hospodárske reformy musíme podporovať a musíme využiť všetky možné nástroje proti extrémizmu a fundamentalizmu. My sa musíme poučiť do situácie v Tunisku a uvedomiť si, že je skrátka nevyhnutné veci zmeniť aj v Európskej únii. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz dostáva slovo pani Šáke za Alde, nech sa páči. No, ah, excuse me. Thank you, President. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Rada by som zagratulovala Tunizanom za ich odvahu e, vyjadriť sa za slobodu. A ja si myslím, že prídu čoskoro e, slobodné spravodlivé voľby. Ľudia žili v represívnom režime, ktorý e, využíval zbranie proti mládeži, proti demonstrantom. Vláda to robila v snahe zachovať si svoju e, moc, ktorú získala korupciou, neprávom. Mm, nerobili kroky v prospech, nerobili kroky v prospech e, obyvateľov, zatvali univerzity, e, cenzurovali komunikáciu a tak ďalej. Opozícia využívala internet a internet sa stáva čoraz dôležitejším nástrojom pre mierovú opozíciu celosvetovo. Ja som sa o udalostiach v Tunisku zvedela tiež na internete a trvalo asi mesiac, kým eh, hlavné médiá a politici začali reagovať na realitu z ulic. Minulý týždeň francúzsky minister zahraničných vecí ponúkol tuniskej vláde pomoc v eh, forme poriadkových služieb. Ako na to reagovala komisia na túto ponuku a kde ostala pomoc občanom na podporu ich práv? Konfrontácia medzi tuniskou vládou a občanmi na uliciach sa to dialo, ale aj na internete, na tých eh, na tých vo virtuálnej sieti tuniská vláda bola e, známa ako, e, že využíva veľmi často e, filtrovanie, cenzurovanie v oblasti softveru a internetu a toto naozaj využívali vo veľkej miere represívne režimy. Používajú takéto techniky na to, aby umlčali tých, ktorí sú za slobodu. Dnes oslavujeme Martina Luthera Kinga a on presne hovoril tam, o tom, aké ticho je nebezpečné. pán komisár, teraz je na čase toto ticho prelomiť. USA sa e, stratili dôveryhodnosti, pokiaľ ide o boj za internetovú slobodu. Európska únia sa tým ešte len bude venovať. Dnes večer o tom budeme hovoriť v súvislosti s maďarskými zákonmi. Mladá generácia túži po slobode a hľadá symbolický príklad v Tunisku, očakáva podporu Európskej únie a nevidím prečo by sme nemali podporovať základné slobody aj vrátanie internetu. Ďakujem pekne. Tak dostal slovo pán Kombendit za zelených. Uh, chers collègues, j'avoue... Drahí kolegovia, no už musím pripustiť, že som si želal, aby Európsky parlament dostal eh, tej odvahe, obrovskej odvahe Tunisanov. Oni vyhnali diktátora Ben Aliho. Diktátor je preč, ale diktatorská štruktúra je ešte stále prítomná v Tunisku. Teraz je potrebné byť naozaj mimoriadne obozretný. Európske vlády rovnako ako poslanci v Európskom parlamente podporovali túto tunískú diktatúru. Ešte minulý týždeň väčšina skupín bola proti rozprave o Tunisku, Odmietali odsúdenie, jasné odsúdenie Ben Aliho. Aj francúzske ministerstvo zahraničných vecí, toto je ďalší príklad e, e, tejto komplicity. A prečo tu bol strach? Strach tu bol z dôvodu islamu z dôvodov fundamentalizmu. Ale keď sa pozrieme na tých mladých, na tú mládež, ktorí vôbec nevystupovali v záujme islamu, ale v záujme slobody, A máme tu aj prípad toho e, mladíka, ktorý sa upálil, Jan Palach Tuniska. Je potrebné podporiť e, túto mládež. A teraz sú na mieste konkrétne kroky. Komisia musí konať. A musíme Tunisom, Tunisanom jasne povedať, že očakávame demokratické voľby po tejto diktatúre, ale také sa nedajú zorganizovať do dvoch mesiacov. Na to chýbajú základy demokracie, slobodné médiá, televízia, rozhlas a tak ďalej. Toto vôbec neexistuje. Je tu len uh, štátna tlačiareň, tak povediac. Uh, je potrebné teraz investovať presne do slobody prejavu, do slobodných médií aby tieto prostriedky, ktoré Európska únia dá k dispozícii, nešli e, do e, rúk politických krukov, kruhov. E, táto prechodná vláda nie je vládou všetkých. Prečo? Nuž e, preto, lebo tí, čo žili v exile a boli v odboji v exile, tí sa ešte nestihli vrátiť. Demokratické síly to predsa nie sú tí, ktorých uznával Ben Ali. Potrebujeme skutočne demokratické e, síly, ktoré musia vzniknúť. A Európska únia musí ukázať, že to, čo sa deje v Tunisku, je pre nás kľúčom, kľúčom na pochopenie, pre nádej pre všetky krajiny arabského sveta demokracia a islám môžu ísť ruka v ruke, ak my budeme v stave podporiť demokraciu v Tunisku, ktorá teraz vzniká, tak Sýria, Jordánsko, Egypt a ďalšie krajiny. Skrátka eh, tam si občania uvedomia, že je možné sa v, postaviť proti eh, diktatúre. Tunisania, Tunisko, čas arabského sveta je príkladom toho, že táto nádej, nádej pre slobodu, že môže sa presadiť. To sme videli v strednej a východnej Európe pred niekoľkými desaťročiami. Maroko, Jordánsko, ďalšie krajiny sa vydajú touto cestou. A preto Európsky parlament e, si nemôže založiť ruky nečinne my sme ani pred 20 rokmi nevedeli, eh, čo sa stane v Polsku, ako to pôjde eh, v Rusku, čo bude s Gorbačovom a tak ďalej. A my skrátka nemôžeme eh, čakať na nejaké ubezpečenia, že všetko pôjde správnym smerom. Nie, my musíme sami priložiť ruku k dielu. Takže ja vyzývam komisiu, aby konala, aby ukázala Tunisanom, že teraz je na mieste reálna politika, politika podpory demokracie a nie pre štruktúry diktatúry. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz dostane slovo v mene ECR pán Tenok. Nech sa páči. Pán predseda, nepokojí v Tunisku odrážajú frustráciu, pokiaľ ide o stagnáciu krajiny, politickú, hospodárskú, korupcia, prospech elity, a na druhej strane nezamestnanosť a chudoba. Bývalý prezident Ben Ali zaplatil veľkú cenu za to, že nedostal očakávaniam svojho ľudu. Nesúhlasím s niektorými vecami, ktoré povedali padežníci, napríklad zelení, že toto bola najrepresívnejšia vláda. Nie, Tunisko bolo príkladom modernej, sekulárnej, progresívnej arabskej krajiny. Bola zakázaná poligamia, závoje, podporovali zahraničné investície a cestovný ruch. Tunisku sa podarilo e, prekonať džihad alebo e, nátlak džihadistov. A politickí lídri v Tunisku e, tí noví budú musieť toto posolstvo, tento odkaz zachovať. Pretože je tu aj možno, že niekto zneužije chaos a teda situáciu v prospech agendy, ktorá nie ide ruka v ruke s požiadavkami Európskej únie, s ambíciami Európskej únie pretože práve v takomto chaose môže začať prekvitať násilný radikalizmus. Áno, tešíme sa, že nám slúbili reformy. Takéto reformy môžu posilniť vzťahy s Európskou úniou. My však chceme aby sa starý režim dostal pred spravodlivosť, napríklad tie prestrelky, e, zastrelenie e, v viacerých účastníkov demonstrácií. A chcem zagratulovať armáde k e, tomu obrovskému profesionalizmu pri ochrane verejných inštitúcií. Európska únia musí podporiť vládu jednoty a občania ktorí tam boli. Tým je tiež potrebné poskytnúť podporu občania Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a v mene Zjednotenej Európskej lavice Marie Kristín Veržion, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, musím povedať, že som naozaj veľmi hrdá a veľmi dojatá, keď hovorím v mene svojej politickej skupiny k tejto téme. Je nás naozaj veľmi veľa tých, ktorí odsudzujú tuniský režim, ktorý práve padol. Vidíme, že je nevyhnutné, aby sme odsudili praktiky, ktoré tento režim mal, najmä mučenie aktivistov za ľudské práva. 26-ročný mladý muž, ktorý sa upálil tak spôsobil povstanie tuniského ľudu a ukázali, ukázal, že tento ľud sa, nedoká- sa už ďalej nebude báť. Je to znamenie nádeje. Európska únia berie na vedomie to, že zomrelo viac ako 50 ľudí a zároveň došlo k zneužitiu moci a sily. Práve preto je nevyhnutné vytvoriť skutočné partnerstvo s Tuniskom. Je nevyhnutné odsúdiť všetky formy násilia ešte počas soboty tuniský režim naďalej veľmi násilne potlačoval práva svojho národa. Ale Európsky parlament vydal len veľmi opatrné vyhlásenie až v sobotu sa objavilo ráznejšie vyhlásenie Európskeho parlamentu a dnes sa zdá, že väčšina Európskeho parlamentu odmietla prijať uznesenie k situácii v Tunisku mnohým iným režimom sme boli oveľa prísnejší a ráznejší. Ako francúzska občianka viem, ako sa v tej situácii zachoval, zachovala francúzska vláda a vrátim sa k tomu, čo povedal náš minister zahraničných vecí. Samozrejme, pre mnohých z nás čas kolonializmu skončil a všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že to, čo sa stalo, je predovšetkým výsledkom odvahy tuniského ľudu. Za pár dní sa ale tento zázrak môže opäť ocitnúť z oči voči kolapsu. A musíme si uvedomiť, že našou úlohou je podporovať výsledky tohoto boja a podporovať ľud Tuniska v jeho demokratickom boji za svoje práva je nevyhnutné, aby sme dozreli na, na elektorálny proces a voľby, tak aby tieto prebehli v súlade s medzinárodnými štandardmi, aby sme bojovali proti násiliu a korupcii. Občania Tuniska by eh, mali byť, eh, by mali byť eh, súčasťou štandardného demokratického režimu. Musíme ukončiť systém konfiškácie súkromného majetku, zneužívania verejnej moci a sily. A musíme pomôcť nastoliť režim, ktorý bude súdiť tých, ktorí takéto porušenia v minulosti alebo aj v súčasnosti vykonávali. Vieme, že v mnohých iných krajinách Magrebu, ale aj širšieho okolia môže dôjsť k podobným revolúciám a my v týchto krajinách sme častokrát hľadeli viac na svoje záujmy ako na práva obyvateľov týchto krajín. A to platí aj pre napríklad Egypt a ďalšie krajiny, Alžírsko. Je naozaj čas bojovať za demokraciu a ľudské práva a nanovo definovať e, vzťahy medzi Európskou úniou a krajinami na juhu našich hraníc a všeobecne podporovať rovnosť ľudské práva a demokraciu. Ak tak nebudeme robiť, Európska únia sa stane obeťou fundamentalistov. Za EFD Gerald Button. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Vy ste na začiatku diskusie predniesli čosi o spravodlivých a e, dobrých voľbách, zároveň o reprezentatívnej vláde a žiadali ste nás, aby sme podporili občanov Tuniska. Žiaden demokrat by nemohol nesúhlasiť Ľudia dokážu tolerovať naozaj veľmi veľa nekompetentným a skorumpovaným vládam, ale ak ich zatlačíte príliš ďaleko, tak budú rebelovať. Je to doktrína eh, bezpečnostných služieb, že každá populácia len 3 dní pred eh, obrovskými masovými protestami, ako náhle dôjdu zásoby potravín. Existujú nejaké paralely, ktoré môžeme urobiť medzi tým, čo sa deje v Tunisku a Európskou úniou? Európska únia má nedemokratickú a nekompetentnú vládu, má politickú vrstvu, ktorá je stále viac odputaná od želaní svojich občanov. Je tu vysoká nezamestnanosť mladých v mnohých krajinách v rámci celej Európskej únie a to je priamy výsledok európskych politik. Už teraz prebiehajú občianske nepokoje a vzbory v Grécku práve kvôli čisto ideologickému uh, zväzku s Európskou menovou úniou. Krajiny ako Portugalsko, Španielsko a Írsko budú ďalšie v poradí a predajú sa ku Grécku, keď ich ekonomiky už nebudú udržateľné v príliš tesnom kabáte eura. Nemyslíte si, že sa to nemôže stať v európskej krajine. Keď sa vlády stávajú nepriateľmi svojich vlastných ľudí, tak potom sa ľudia začnú rebelovať. Súhlasím s tým, čo ste povedali vo svojom úvode, pán predseda, ale aplikujme tie isté princípy aj v Európskej únii, rovnako ako aj v iných krajinách sveta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám, vážení kolegovia zo všetkých politických skupín, za to, že ste vystúpili. Rovnako vám ďakujem za vaše vyjadrenia. Ďakujem aj vám, pán komisár File, za vaše vyjadrenie v mene Európskej